E, čo sa týka článku 7 postupu. Na rade e, ste si vedomí, že predsedníctvo nemôže posudzovať jednania rady a nemôže ani predpokladať alebo prejudikovať ich závery. Všetky legislatívne vývoje v Polsku sú úzko sledované, aby e, rada mala aktualizovaný obraz o situácii tak v teréne práve pre svoje vlastné zváženie. Ďakujem veľmi pekne. Danke. Ďakujem veľmi pekne záverom. Príspevok z piatich frakcií k prebiehajúcim konaniam k článku 7 voči Polsku a Maďarsku. Rozpráva k tomuto bodu je ukončená. Hlasovať budeme zajtra. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a tým je vyhlásenie Rady a komisie o obnovení trestného stíhania predsedy vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov. nech sa páči pani Brniač v mene rady. Ďakujem veľmi pekne a opätovne, pán predsedajúci, vážení poslanci a poslankyne. V prvom rade dovolte mi ubezpečať, že Rada pripisuje veľkú dôležitosť tomu, aby európske fondy boli využívané v súlade s pravidlami a rešpektujúc pravidlá e, rozumného a zdravého finančného manažmentu. Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov e, pri využívaní štrukturálnych fondov. Vieme, že české orgány naďalej vyšetrujú tento prípad. Chápete, že nie je záležitosťou rady, aby komentovala priebeh národného vyšetrovania. Dovolte mi preto zdôrazniť, že je nesmierne dôležité, aby e, orgány činné v trísnom konaní musia pracovať nezávislo. Som si vedomá, že aj komisia, ako indikovala na plenárke v decembri, vykonala audit a vypočujeme si, čo nám dnes komisia o tom povie. Dovolte mi ubezpečiť vás, že súhlasíme, že je nesmierne dôležité, že sú zavedené silné mechanizmy na ochranu finančných záujmov únie a že peniaze sa vynakladajú správnym a efektívnym spôsobom. My podporujeme rozličné e, iniciatívy na posilnenie finančných záujmov únie, ako napríklad vytvorenie úradu generálneho prokurátora eh, Európskej únie, ktorý má brániť eh, finančné záujmy na trestnej úrovni. Zatiaľ nemôžem poskytnúť nejaké stanovisko eh, rady, ktoré sa týka obvinenia možných konfliktov záujmov, respektíve zneužívania finančných prostriedkov, ale budem pozorne sledovať vašu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v mene komis- komisie komisár Sinkevičius. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za príležitosť, aby komisia mohla aktuálny stav tejto veci predstaviť. Na úvod chcem povedať tri veci. Poprvé, komisia netoleruje podvody alebo zneužívanie európskych fondov. Po druhé, komisia vždy veľmi dôsledne sleduje informácie alebo stiažnosti v súvislosti s možným konfliktom záujmov vo všetkých členských štátoch. Po tretie, e, komisia dlhodobo koná e, vo veci údajného konfliktu záujmov e, v Českej republike. Aké sú fakty? A kde sa nachádzame v rámci postupu auditu? Komisia vykonala audity v Českej republike v januári, februári minulého roku. Tieto audity sa týkajú regionálneho rozvojového fondu, Európskeho sociálneho fondu a Európskeho polnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. momentálne sme v rôznych fázach tohto postupu a audit Európskeho sociálneho fondu, takisto aj e RDF už sú vo fáze follow-upu. Konečný audit, respektíve konečná auditová správa, ktorá je poskytnutá Českým orgánom nepredstavuje posledný krok procesu auditu v prípade ERDF a v prípade ESF obsah e, konečnej auditovej správy teda by mal byť dôverný, až kým sa celý ten proces neuzatvorí, čiže kým komisia nepríjme konečné e, stanovisko a tým akože nedorieši follow-up toho auditu. Komisia odkomunikovala zoznam zistení členskému štátu, vrátane predbežných zistení, záverov a odporúčaní, aby nedochádzalo v budúcnosti k pokračujúcemu konfliktu zájmov. E, tento postup ďalej prebieha, čaká nás bilaterálne stretnutie s českými orgánmi. V prípade všetkých fondov celý postup, kým sa nepríjmu možné finančné korekcie, e, môže trvať viac ako 20 mesiacov e, a dôvernosť teda je veľmi dôležitý princíp. E, komisia musí zabezpečiť naozaj silný, kvalitný proces. Bývalí komisári Ottinger a teraz aj e, komisár Han už isté informácie poskytli výboru pre kontrolu rozpočtu v Európskom parlamente. Na základe pravidel o dôvernosti nebudem teda hovoriť o detailoch zistení toho auditu, ale chcem vás uistiť, že kým audit prebieha, európsky rozpočet je plne chránený. Žiadne platby z európskeho rozpočtu v rámci štruktúrnych alebo in, eh, investičných eh, fondov eh, nie sú vykonávané v takej oblasti, ktorá by mohla byť zasiahnutá možným konfliktom záujmov. E, pokiaľ ide o e, to bociane hniezdo, e, tam sme riešili údajné zneužitie európskych fondov v súvislosti s týmto bocianím hniezdom a bolo odporúčané zo strany komisie českým orgánom, aby všetky zistenia zohľadnili pri prebiehajúcich E, vyšetrovaniach a oni vlastne fondy od príjemcu získali späť a vlastne tento projekt ako keby stiahli z toho celého postupu, čiže žiaden dôsledok alebo dopad na európske fondy tam nebol a toto už vlastne ďalej zostáva na českých orgánoch. Potom pokiaľ ide o pokiaľ je situáciu v iných členských štátoch, tak e, komisia bude riešiť takéto tvrdenia neriešených konfliktov e, záujmov aj v iných členských štátoch Komisia podporuje všetky členské štáty tak, aby mohli správne implementovať tie opatrenia, ktoré súvisia s vyhýbaním sa a s prevenciou konfliktu záujmov. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán Zdechovský, ktorý sa prihlásil. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení predstavitelia Európskej rady. Táto rozpráva súvisí s auditmi, s vyšetrovaniami, ale pozrime sa na ňu tak trochu všeobecnejšie. Povedzme si, aký je princíp Európskej únie. Opakovane sme boli uistení zo strany pána komisára Hána, že e, ku všetkým sa pristupuje rovnako. Ja vám poviem skúsenosti, e, napríklad ako to funguje v Českej republike, keď dôjde k nejakému pochybeniu, pokiaľ ide o čerpanie európskej dotácie. Okamžite sa začne finančná kontrola, okamžite sa platba začne narokovať naspäť, alebo teda je vrátenie a okamžite sa stane to, že ak ste porušili zákony Českej republiky, tak budete trestne stíhaní. Tento proces sa naštartuje. Ale v tomto prípade e, to tak nie je. Spravili sme nové nariadenie, na ktorom sa zúčastnil, na ktorého prípravy sa ktorého príprave sa e, podielal vo funkcii ešte ministra, aj dnešný premiér e, Babiš. A zrazu toto nariadenie, e, keď už sa týka jeho osoby, je nie je, možné, teda nie je možné ho vynútiť. Rada povedala, že sa nebude starať do prebiehajúce vyšetrovania. To aj očakávame, ale my chceme od rady jednoznačné stanovisko, či naozaj premiér ktorý podľa auditovej správy, ktorá bola liknutá, sa môže spolupodielať na vyšetrovaní, na príjmaní nového rozpočtu. A to je to, čo by táto rozpráva mala ukázať. Podľa rozvrhu, inak som mal mať e, minútu a pol, tak neviem, e, či tento čas bol dodržaný. Ďakujem. Ďakujem pekne ďalej pani Wolters. Yes, thank you. Ďakujem pekne. V novembri viac ako 200 tisíc ľudí protestovalo proti e, premiérovi Babišovi v Prahe a potom pán Babiš trval na tom, že demonstrácia ako aj vyšetrovanie zo strany Európskej komisie sú iba súčasťou nejakého nedemokratického komplotu proti nemu. To je absurdná konšpirácia, s ktorou absolútne nesúhlasím. Komisia robí to, čo má robiť, vykonáva svoju povinnosť a najvyššiu povinnosť aj voči českým občanom, ktorí spravodlivosť požadujú. Liknutý e, audit komisie e, je fakticky relatívne suchý a uvádza sa tam, že e, pán Babiš je v konflikte zájmov, pretože používa peniaze daňovníkov, aby sa Eh, obohatil. Tie milióny, ktoré tam boli vyplatené, treba vrátiť a potrebujeme nový systém mechanizmu právneho štátu, ktorý má zabezpečiť nezávislosť národných orgánov, na ktoré sa Európska únia musí eh, spoliehať. Eh, teda vystúpme v mene a na prospech európskych občanov a skúsme to spraviť tak, aby Európska únia dokázala odolávať autokratom. Ďakujem pekne ďalej pani Charanzová. Ďakujem, pán predseda. Júci, ak ma poznáte, a mnohí z vás tu sedia, viete, že som sa nikdy nebranila konštruktívnej debate o akejkoľvek e, téme, ale ak má byť e, diskusia e, konštruktívna, musí vychádzať zo, zo solidných základov a táto podmienka dnes splnená nie je. Nemáme viac ako dojmy, predsudky, osobnú animozitu a najmä prenášame domácu politickú bitku alebo politický boj z Českej republiky na pôdu EÚ. O čom tu hovorím? Pokiaľ ide audit, pán komisár to tu už povedal, prebieha štandardná komunikácia medzi Českou republikou a Európskou komisiou. V ostatných otázkach prebieha štandardná práca českých orgánov, ktoré sú činné v trestnom konaní. Prebieha štandardný proces na úrovni Českej justície. Treba si ctiť aj princíp prezumcie nevinný, pretože bez ohľadu, bez ohľadu na to, akým záverom sa dnes dopracujeme, tieto procesy budú bežať aj naďalej. Za tejto situácie tento bod je pre mňa úplne irrelevantný. Vôbec neviem, prečo je na programe, nemá zmysel, nemá opodstatnenie. A preto mi nehovor, ne, nezostáva nič iné, ako povedať, že táto e, e rozpráva nesie politický potext a že bohužiaľ bola vypočutá úporná snaha niektorých mojich českých opozičných kolegov, ale že Európsky parlament sa necháva vtiahnuť do vnútro štátna politická súperenia považujem za nevhodné a z hľadiska vierohodnosti našej práce za krajine nešťastné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani von Kramon Taubadel. Vážený pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Situácia v Českej republike je znepokojujúca jedna z najhorších osôb v Česku, Andrej Babiš, rozhoduje o politike tejto krajiny a zároveň hlasuje v Európskej rade o Eh, polnospodárskej a štrukturálnej politike, ktorá z neho urobila bohatého človeka. To sa obyčajne nazýva konflikt záujmov. Avšak nemali by sme sa nechať zmiasť. Pán Babiš nie je príčinou problému, je len jedným zo symptómov. Ale napriek tomu riadi krajinu, má všade svoje prsty. V politike, eh, po politike postupne preberá aj média a celý rad hospodárskych sektorov. Okrem toho má aj silné hospodárske záujmy v iných krajinách EÚ. Od Maďarska cez Slovensko až do Nemecka. Napriek tomu je iba jeden z mnohých oligarchov, ktorí zbohatli vďaka prosedkom z EÚ. A šokujúce na tom je to, že ani presne nevieme, do akej miery Babiš a ďalší oligarchovia profitujú z rozpočtu Európskej únie, pretože ani komisia, ani členské štáty nemajú dostatočné informácie o tom, aby mohli dosledovať, kde presne e, skončia prostriedky z ponospodárskeho alebo štruktúrneho rozpočtu. Potrebujeme nevyhnutne viac transparentnosti, nový systém a toto zneužívanie a nesprávne alokácie prostriedkov EÚ musíme zastaviť bez pravidiel o konflikte e, záujmov, bez pravidiel o transparentnosti a o e, kondicionalite budeme udržiavať tento systém pri živote. Ale bez politického tlaku, aby sa e, rozmotali všetky tieto prepletenia, aj pokiaľ ide o pozemky, nevyriešime problém demokratizácia po konci komunizmu viedla v mnohých krajinách obrovským zmenám v, vo vlastníctve pôdy. A často sa ukazuje, že nie ľudia, ktorí Najviac sú činní v agrárnom sektore profitujú z tej privatizácie. Bola to skôr hospodárska politická elita. Oni určovali pravidlá a oni sa v končnom dôsledku obohacovali zo štátneho. A týmto sa tá historická nespravodlivosť ešte zhoršuje, pretože v týchto kraj, do týchto krajín väčšina prostriedkov ide iba malému počtu ľudí a nie tým, ktorí by mali dostať pomoc v podobe dotácií. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Ivan David. Nie som eh, fanúšik eh, pána premiéra Babiša, ale záleží mi na demokracii. Premiér Babiš eh, vyštudoval privilegovanú fakultu pre zahraničný obchod, vstupom do komunistickej strany a spoluprácou s tajnou službou splnil podmienky pre zastupovanie Českej republiky v zahraničí. Ako znalec prostredia sa v počas veľkej privatizácie po roku 1989 zmocnil obrovských výrobných kapacít najprv v chemickom a potom potravinárskom priemysle a polnohospodárstve. Neskôr kúpil veľkú časť českých médií vďaka obratnému profesionálnemu marketingu a neschopnosti konkurenčných politických strán zo, svo- sa Babiš so svojím e, politickým projektom Áno dostal na prvý pokus v roku 2013 do Českého parlamentu a do vlády. Ďalšie e, voľby s veľkým e, predstihom vyhral a stal sa premiérom. Jeho firmy získali európske dotácie vo veľkom objeme. Politická konkurencia sa s porážkou nikdy nezmerila, donútila premiér zákonom vložiť jeho firmy tzv. zverejneckého fondu. Štandard presudzuje presadzuje zvýhodnenie e, politikov alebo jeho stran. Film, premiér založil firmu, ktorá s európskymi dotáciami založila zabavný podnik. Pravdepodobne tým neeticky obišiel pravidla, ale to nech posúdi nezávislý súd. Mediálne prenasledovanie premiéra Babiša a pouličné zhromaždenia proti vláde, ktoré podporuje, e, podporuje premiérová opozícia, to určite sú veci, ktoré stoja veľa peňazí, ale preferencie premiérovej strany e, nepoklesli, skôr naopak nové voľby by opäť s veľkým e, prehľadom vyhral. Skutočným, e, skutočnou príčinou súčasného stavu je systém Európskej únie, ktorý umožňuje korupciu prostredníctvom dotovania súkromných podnikov. Namiesto hospodárskej súťaže nastáva a nastupuje súťaž o dotácie, ktoré sú nástrojom, ktorá, ktorý zabezpečuje dotá- závislosť na systéme Európskej únie. A riešenie možných trestných vecí na politickej platforme je takisto typickou totalitnou praktikou a to je presne to, čo tu teraz môžeme sledovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej kolega Omaržie. Ďakujem pekne. Pán komisár, povedzme to tak, ako to je. Je korupcia, pokiaľ ide o používanie európskych fondov a vy teda ja ako predseda výboru pre regionálny e, rozvoj chcem e, povedať, že treba e, jednoznačne bojovať proti korupcii, pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, pretože naozaj ide tu o dôveryhodnosť našej politiky a ide tu aj o dôveru v inštitúcie, v EÚ a v tomto boji ja vždy vám budem pomáhať a to isté platí aj pre nás, pokiaľ ide o to, aby e, prípady konfliktu záujmov alebo možného e, podvodu podvodov v Českej republike sa poriadne dosledovali. My nemáme e, alebo teda donedávna sme e, nemali e, systém Európskeho prokurátora, to sme teraz zmenili a nová e, Európska prokurátorka sa tiež bude e, E, od, snažiť v tejto oblasti konať, ale bohužiaľ tie prostriedky zatiaľ nie sú na tej úrovni, na, na ktoré by mohli byť, aby ona mohla si svoju prácu dobre robiť. Takže treba pracovať na rozpočtovej nezávislosti európskeho prokurátora. Nebude, nebude plne nezávislý, nebude môcť plniť svoje ciele, pokiaľ nedostane také prostriedky, ktoré on potrebuje na to, aby svoju prácu mohol naozaj efektívnym spôsobom vykonávať prácu v oblasti boja proti e, korupcii, či to je polnospodárska politika, či to sú štrukturálne fondy alebo akékoľvek iné európske fondy. E, ďakujem pekne. Ďalej sa hlási pani Holmajer. Nech sa páči. Pán predsedajúci, pán komisár, vážená predsednička rady, kolegyňa, kolegovia v prvom rade, táto rozpráva, kolegyňa Charancová, nie je interná česká diskusia a, a to dobre vysvetlila aj kolegyňa Kramontavadel. Mne nejde o otázku, ako postupuje české súdnictvo. My nespochybňujeme vyšetrovanie či konanie, ale mám dve otázky a poprosím komisiu a aj radu o podporu. Prvá otázka. Európske fondy nesmú podporovať oligarchické štruktúry, takže musíme tému konfliktu záujmov, článok 61 alebo teda e, zákon antioligarchický podporovať v rámci európskych inštitúcií a vyjasniť to. A druhá vec, ktorú musíme vyjasniť, je, koľko európskych fondov môže v rámci jedného roka dostať jedna osoba a v rámci jedného VFR, pretože inak budeme nedôveryhodní. Ak jedna osoba dostane 100, 200, 300, 400 miliónov a ostatné osoby možno nejakých 5 tisíc, tak tá nerovnováha je jednoducho priveľká. Pani Incír. Vážený pán predseda, obnovenie trestného konania proti českému premiérovi vo veci zneužitia prostriedkov EÚ je dôležité. Peniaze našich daňových poplatníkov sa nesmú používať na podvody. A, e, ak sa to e, deje, tak musia nasledovať negatívne dôsledky. A problém je obrovský a preto dôležité, aby sme hovorili aj o obrovskom probléme korupcie, ktorú máme v EÚ, v mnohých častiach EÚ. Čo urobil český premiér je žiaľ iba jedným z príkladov. Korupcia, podvody a zneužívanie prostriedkov e, sa objavuje v mnohých častiach EÚ. Vieme tiež, že to bráni rozvoju a presadzovaniu ľudských práv. Preto je nesmierne dôležité, aby Európska komisia brala svoj, e, svoje poverenie veľmi vážne a vyšetrila to. Ja chcem mať Európu, kde nebude korupcia a podvody. Európa sa musí bodovať na spravodlivosti a spoločenstve. Naše spoločné zdroje sa nemôžu používať na takéto zdroje. Nesmú ísť do vrecka chamtivých a e, skorumpovaných osôb. Tu musí byť našim cieľom nulová tolerancia. Iba tak dokážeme E, udržať Európu pohromade. Ďakujem. Pán kolega Ondrej Knotek. A rád na pravú míru. Ďakujem pekne za slovo. Rád to vysvetlím. Premiér a premiér Babiš inicioval vznik protikorupčného hnutia áno v roku 2011. On je veľmi pracovitý, neskorumpovateľný a preto ho aj e, ľudia volia podnety k trestnom konaní prišli v roku 2016, ten projekt začal v roku 2008, čiže zostávajú vlastne už iba dve veci otvorené, dokonca stíhanie pána premiéra bolo svojho času e, zastavené, ale potom sa zastavenie stíhania zrušilo, pretože tam bolo potrebné doplniť nejaké ďalšie informácie. Bolo jasne povedané, že politizácia celého tohto prípadu e, nie je dobrá. V tomto prípade premiér konal podľa zákonu, preve, previedol spoločnosti do toho e, zverejnického fondu. Je tu otázka výkladu e, výrazu konflikt záujmov. Niektorí riešia odborníci a nie opoziční politiky, politici. A tu bol Európsky parlament nedobre e, zneužitý. V tomto prípade ľudia, ktorí to robia, poškodzujú dobré meno Českej republiky. Ďakujem pekne ďalej. Mikloš Peksa. Dámy a pánové, ono je pomerne obtížné navázať... Dámy a páni, po týchto rozprávach o Polsku a Maďarsku je asi ťažké prekvapiť ešte niečím novým, ale bohužiaľ myslím si, že Andrej Babiš by mal byť akýmsi posledným budíčkom, ktorý nám pripomenie, že je naozaj na čase zdvihnúť sa, pretože situácia, to nastavenie našich mechanizmov na kontrolu finančných tokov v rámci Európskej únie jednoducho nie je dobré. Cesta, ktorú má za sebou ako Eh, Andrej Babiš obišiel európske nariadenia, je veľmi primitívna. Jednoducho previedol svoje firmy do zvaneckého fondu, ktorý však kontroluje prosím svojich príbuzných a môže to kedykoľvek zrušiť. Toto je v zásade vám banálny trik, je to primitívny krok salónneho podvodníka, ale pozrieme sa na druhú časť. Andrej Babiš je majiteľom jedného z najväčších hospodárskych zoskupení v Českej republike a príjima najväčšiu časť, veľmi významnú časť európskych dotácií. Tieto peniaze používa na šírenie svojho vplyvu v rámci Českej republiky a na udržovanie svojej pozície. Tu Európska únia priamo prostredníctvom firmy Agrofert financuje jeho politickú kampaň do poslaneckej snemovne, do Európskeho parlamentu a do ďalších inštitúcií. Je to problém, pretože potom štát funguje ako advokát Andreja Babiša a žiaľ neochraňuje iba jeho, ale ochraňuje aj ďalšie ďalších spriateľných biznismenov či politikov, či ako ich nazvať, ktorí podobne pôsobia v ďalších krajinách. V Európskej rade ak hovoríme o nejakých závažnejších opatreniach, potrebujeme jednomyslnosť a ak sa oligarchovia navzájom kryjú, tak sa nám to nikdy nepodarí dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Pán Blaško. A ďakujem za... Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, občania Českej republiky sú už unavení neustálým prepieraním premiéra Babiša. Upozorňujú, že čím častejšie sa jeho kauzy riešia, o to viac má volebných preferencií. Takže nechajte českým všeobecným súdom, aby rozhodli. Na pôde Európskeho parlamentu nie je nikto, kto by mohol ukázať na Babiša a povedať, ste vinní. Toto je vnútorná záležitosť Českej republiky a jej súdov a voličov. Naozaj nie sú dôležitejšie témy na pôde tohto parlamentu. Tento parlament eh, presadzuje genderovú vyváženosť, preto nemám inú možnosť dnes požiadať o vystvorenie komisie, ktorá sa bude zaoberať činnosťou predsedničky Európskej komisie von der Leyen, na ktorej tiež eh, je tieň podozrenia, že všetko, čo robila na ministerstve obrany Spolkovej republiky Nemecko, nebolo čisté a tiež, že má konflikt záujmov. Komisia by mala tento tieň podozrenia buď odstrániť alebo potvrdiť a na základe výsledkov vyšetrovania by mala predsednička prijať politickú zodpovednosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Flanagan. Ďakujem pekne. Už to eh, tu niekto povedal, že sú tu v hre predsudky, ale ja vás ubezpečujem, ja nemám žiadne predsudky. Chcem len to, že ak eh, sa peniaze niekde uliali, chceme ich späť. To nemá nič dočinia s predsudkami ľudia naozaj musia e, sa snažiť, aby si dokázali zaplatiť dane a e, potom z tých daní e, sa toto hradí. Takže musíme sa postarať o to, aby sa peniaze vrátili tam, kam patria. Rozvoj vidieka je bude, bude ohrozený, ak napríklad ľudia sa budú obávať, že peniaze sa nedostanú tam, sa dostať majú všetky peniaze nevieme odkontrolovať, ale súčasný proces kontroly vieme posilniť, aby bolo čo najťažšie e, podvádzať s týmito peniazmi, či už legitimne alebo nelegitimne, pretože momentálne sa teda peniaze strácajú a ešte je to aj legálne, takže naozaj e, musíme e, to znelegálniť, aby peniaze mohli takto byť zneužívané. Ďakujem, pán Murešan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci komisár predsednička rady. Rozpočet EÚ to sú peniaze, ktoré zaplatili e, občania EÚ. Preto je našou povinnosťou ako poslancov Európskeho parlamentu e, brániť e, tie prostriedky a zabezpečiť, aby sa riadne vynakladali. Akýkoľvek konflikt zájmov a zneužívanie fondov je nepripustné, o to viac, keď robí premiér. Je to útok na peniaze ľudia, je to neakceptovateľné. Čo musíme urobiť? Prvá vec, musíme peniaze získať späť a zabezpečiť, že všetky e, skúmané sumy sa vrátia do rozpočtu EÚ. Na to máme OLAF, na to máme Európskeho verejného e, prokurátora, aby bol nezávislý, silný. Práve na takéto prípady je dôležité, aby firmy pána Babiša vrátili tieto sumy a nie občania Českej republiky ako celok. Ak došlo k nejakému trestnému činu, musíme zabezpečiť jeho riadne vyšetrenie a okrem teda justi- na, e, súdnych následkov tam musí byť aj politické. E, to e, ale musí riešiť e, jeho politická strana a politická skupina Riniu. Ďakujem, ďakujem pán kolega. Teraz má slovo pán Liberacký. Ďakujem pekne, pán predseda. E, po vypočutí vystúpenia e, pani štátnej tajomničky dospela k záveru, že to pre radu nie je zaujímavé. Komisár odprezentoval celé, celý postup a na záver svojho vystúpenia povedal, že to konanie bude trvať ďalších 24 mesiacov. To je príliš dlho. A parlament volá po nejakom konaní. To je všetko o peniazoch. Konkrétne o peniazoch. Toto nie je o politike. Používajú sa alebo zneužívajú sa peniaze. Ak sa zneužívajú, tak eh, treba ich vrátiť a e, nie je to na českých súdoch, aby o tom rozhodovali. E, majú o tom rozhodnúť relevantné inštitúcie EÚ. A teraz nám teda hovoria, že premiér Babiš je vynikajúci biznismen. No toto. Ďakujem, pán Joachim Kús. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi vďačný aj komisii za to, že e, vydala také zdržanlivé stanovisko k týmto obvineniam a otázkam, ktoré e, e, v tomto prípade vyvstávajú. Dochádza k rôznemu vyšetrovaniu. Tieto vyšetrovania by sme mali najprv vyčkať ich výsledky, predtým, než budeme vopred súdiť ak by sme nevyčkali, tak automaticky nás budú môcť obviniť, že tu robíme iba závislivú debatu a to nechceme. A nechceme sa hnevať e, z toho, že pán Babiš e, možno spomenie niekoľko e, nepríjemných bodov, ako je migrácia, alebo zachovanie českej koruny, alebo potlačenie demokracie. Naozaj by sme sa mali správať neutrálne, a počkať, ako dopadne vyšetrovanie. Mali by sme si položiť otázku, že či pravidlá, ktoré máme, či sú ešte postačujúce, alebo či by sme mali úplne zrušiť celé e, dotácie. Ďakujem. Pán má. Ďakujem, pán predseda, vážená zástupkynia rady, komisie. Prosím vás, aby ste veľmi pozorne počúvali, čo poviem. Toto je nesmierne škodlivé pre Európsku úniu. Je to nesmierne nebezpečné a je to škodlivé pre obraz EÚ v očiach verejnosti. Prípad Babiša nie je jediný e, e, takýchto obrovských rozmerov. Všetci vieme, e, čo sa deje v rôznych krajinách, ale vieme, že on je oligarcha, ale nechcem hovoriť iba o Babišovi. Chcem povedať toto. Ak finančné nariadenie článok 61 nie je dostatočné, tak ho musíme zmeniť. A musíme ho zmeniť rýchlo. Potrebujeme skutočné právomoci pre Európsku úniu, aby sa to skončilo. A e, Európsky prokurátor potrebuje všetky e, zdroje, zaslúži si všetky zdroje, ktoré na to potrebuje. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím tu ďalšieho prihláseného pani Čo, pána Čuhodaru, alebo niekde inde sedí? No ak nie, tak dám slovo novej šéfke delegácie EPP eh, v Európskom parlamente, pani Angelike Vincich. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia. Podvoda, korupcia nesmie mať miesto v našej EÚ. Dlžíme to najmä tým, ktorí u nás platia dane. Ale jednu vec by som predsa len chcela poznamenať. Pán kolega David už opustil miestnosť, ale keď už takto paušálne uh, hejtuje podnikateľov, tu je prepojenie medzi politikou a podnikaním. Ja ako politička a podnikateľka mám úplne jasno v tom, že počas svojej počas svojho funkčného obdobia nesmiem využívať e, verejné dotácie a ani sa nesmiem podielať na nejakých verejných obstarávaniach. A pre politika jednoducho e, nesmie byť trestné právo morálnou inštanciou. Aj náš kancelár Kurz by to nepovažoval za správne, keby sme e, boli takéto dvojtvary u nás, u nás v skupine. Teraz to treba rýchlo vyšetriť, treba žiadať transparentnosť a pokiaľ sa majú prostriedky vrácať, treba to rýchlo vybaviť No a čo sa týka politických dôsledkov, o tom rozhodnú občianky a občania v Českej republike v budúcnosti. Ďakujem pani kolegyňa. Pán Franc Bogovič. Transparentné čerpanie fondov EÚ je našou spoločnou úlohou. Nie je to vecou jediného členského štátu, O tom písali aj v New York Times. Prostriedky EÚ z Fondu rozvoja vidieka nie sú prostriedky na obohacovanie oligarchov. To sú prostriedky e, pre rodinné firmy a tie peniaze jednoducho treba vrátiť. Podporujem návrh komisára, komisára Hogena, aby sme mm, mali aj nejakú hornú hranicu, aby tá suma bola taká nízka, že je vhodná pre rodinné firmy a nie, že tie peniaze e, môžu dostať nejakí oligarchovia. E, takto nebudeme mať dôveru. Prostriedky sa musia využívať riadne a nespravodlivo vyplatené financie treba vrátiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, považujem za logické, eh, že Európsky parlament prejednáva kauzu Andreja Babiša, aký je jeden z najväčších odberateľov, poberateľov českých dotá- dotácií európskych v Českej republike. Sú to európske peniaze, peniaze európskych poplatníkov a preto je logické, že zástupcovia európskych krajín, európsky poslanci chcú o tom diskutovať. Preto nie je normálne, aby jeden z najbohatších Čechov čerpal peniaze určené pre e, chudobné regióny a malé stredné podniky. Pán eurokomisár, ja vás žiadam a vyzývam, aby ste dohliadli na to, že celá vec bude riadne vyšetrená. Po druhé vás žiadam, čo najskôr zverejnite správy z auditu. Občania v Českej republike chcú presne vedieť, čo v tých auditných správach je a majú na to plné právo. Majú právo vedieť, čo robí ich premiér, ako porušuje zákon a či teda je vo veľkom konflikte zájmov. A Či bude mať trestnú zodpovednosť, o tom rozhodne Česká justícia nie my. Urobte všetko preto, aby sa žiadna takáto kauza už nenastala, aby oligarchovia nečerpali európske peniaze. Ďakujem, pán kolega. Teraz e, prejdeme k voľnej rozprave k HDI. Dostal som iba jednu žiadosť o vystúpenie pani poslankyňa Šojdrova. Nech sa páči. Ďakujem za udelenie slova, kolegyňa a kolegovia. Ako česká poslankyňa naozaj nemám záujem o to, že sa tu neustále preberá konflikt záujmov českého premiéra. Veľmi mi to je lúto. Na druhej strane absolútne kápem kolegov v Európskom parlamente, že žiadajú kontrol nad európskymi prostriedkami. Audit Európskej komisie totiž opakovane konštatoval, Konflikt zájmov českého premiéra a neoprávnené čerpanie prostriedkov z Európskej únie e, jeho firmami. Pán komisár skonštatoval, že peniaze za čapy hnízdo boli vrátené do európskeho rozpočtu, takže nenastala škoda ani Európskej únii, ani Českej republike. Áno, pán komisár, ja si veľmi dobre pamätám, že prvé slova českého premiéra k tejto kauze boli O tomto projekte nič neviem, nemám s tým nič spoločné a až po vyšetrovaní pod veľkým tlakom si pán premiér spomenul, Európsky parlament nie je súd, my nesúdime, my iba chceme naozaj dôsledné prešetrenie, pretože európsky rozpočet musí byť pod kontrolou a musí byť čerpaný iba oprávnenými osobami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa. A teraz eh, dostane slovo v mene komisie Pán komisár Sinkievičius, nech sa páči, pán komisár. V prvom rade chcem vyzvihnúť, aby veľmi zdôrazniť, že komisia má nulovú toleranciu proti podvodom alebo zneužívaniu fondov. Viem, že tento parlament plne podporuje komisiu v jej boji proti korupcii so štruktúrnymi fondami. Musíme zabezpečiť, aby verejné prostriedky sa vynakladali riadne. Chcem pripomenúť, že Komisia predložila návrh v maji 2018 o ochrane rozpočtu EÚ v prípade všeobecných eh, nedostatkov, eh, v prípade právneho štátu členských štátov. V návrhu je upravený mechanizmus na zníženie alebo pozastavanie fondov z EÚ v prípade eh, porušenia právneho štátu, nedostatkov právneho štátu. Napríklad ak by sa fondy zneužívali alebo bránili by uplatneniu kontrolného mechanizmu v prípade zneužívania fondov. Eh, hrozby eh, proti nezávislosti eh, justície, svojvoľného nezákonného rozhodovania verejných orgánov alebo mm, nedostatočná obmedzená dostupnosť nápravných prostriedkov, opravných prostriedkov alebo by došlo k nejakým sankciám a vyšetrovaniu porušenia právneho štátu Mm, úlohou komisie je chrániť rozpočet EÚ, má nulovú toleranciu, e, pokiaľ ide o zneužívanie podvody s eurofondmi Eh, v Českej republike je rozpočet e úplne chránený, žiadne platby z Európskeho fondu, teda z eh, štruktúrneho fondu, investičného fondu sa eh, poskytujú projektom, ktorý by sa mohol dotýkať údajný konflikt záujmov. Vo vzťahu Fondu rozvoja vidieka komisia neprepláca českým orgánom sumy súvisiace s projektmi, ktoré by potenciálne mohli byť dotknuté údajným konfliktom záujmov čo sa týka obnovenia trestného stíhania a to národné vyšetrovanie, e, to je vo výločnej právomoci českých orgánov. E, České e, orgány stiahli projekty z financovania, preto nemáme na to právomoc. Komisia chce naďalej parlament informovať. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz v mene rady vystúpi štátna tajomnička Brňač. Nech sa páči. Vážené poslankyne a poslanci, dámy a páni, chcem zopakovať, že je dôležité pre radu chrániť finančné záujmy únie a chceme zabezpečiť, aby sa fondy vynakladali riadnym a zákonným spôsobom. Vyšetrovanie konkrétnych prípadov a obvinení je v úlohou národných vyšetrovacích orgánov a sudcov a OLAFu a čoskoro aj Európskeho verejného prokurátora. Ehm, veľmi dobre som si zaznamenala vaše výhrady a aj odpoveď pána komisára. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme štátnej tajomníčke. Rozprava je ukončená a e, hlasovať budeme na plenárnom zasadnutí vo februári. Ďalším bodom programu sa týka vyhlásenia komisie COPU 15 dohovoru o biologickej diverzite. Pripomínam vám, že je možné, vážení kolegovia, použiť štandardnú registráciu do rozpravy, ako aj elektronický e, systém do spontánnej časti e, rozpravy, ako aj na využitie modrej e, karty. Inštrukcie sú k dispozícii pri vstupe do hemicyklu. A teraz dám slovo komisárovi Sinkievičovi v mene komisie. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, v novembri vyhlásil tento parlament e, klimatickú núdzu, devastujúce požiare austrálskej buše, e, suchá v Európe minulé e, leto, ako aj významné poklesy opelovačov poukazujú na to, že musíme jednať. Európska komisia to zobrala vážne. A jedna z najdôležitejších e, rozhodnutí bolo prijatie e, novej ekologickej e, dohody v Európskej únie ktorá sa má vysporiadať s najvýznamnejšími výzvami v oblasti klimatických zmien a ekologických víziev. Vďaka nej máme dospieť k, k emisnej a karbonovej neutralite. Našim cieľom je dohodnúť sa na e, globálnom e, rámci biodiverzite po roku 2020. My plne podporujeme túto ambíciu. Pre Európsku úniu to znamená, že musíme ísť e, príkladom a musíme prijať naše vlastné európske záväzky. Európska Európsky dohovor o biologickej diverzite samozrejme bude obsahovať takéto návrhy na naše záväzky a bude nastavovať aj ambiciozne ciele na globálne úrovni táto stratégia momentálne napreduje milovými krokmi. Nasleduje e, uznesenie, ktoré vy budete príjmať zajtra, bude tvoriť významnú inšpiráciu a významný e, vstup na nadchádzajúce rozhodnutia. Chceme aby sme dosiahli e, všetky e, ciele. Pretože nemôžeme si dovoliť opätovne zlyhať. E, veda je dokonale jasná v tom, že potrebujeme holistický prístup k transformatívnym zmenám, aby sme sa vysporiadali s núdzovým stavom v oblasti klimatických zmien a čo sa týka našej práce v rámci novej ekologickej e, dohody. V rámci tohto rámca e, plne podporujeme výzvu Európskeho parlamentu, aby sme mali silný implementačný mechanizmus a takisto aj potrebné nástroje kontroly. Potrebujeme systematický e, cyklus e, na revíziu implementácia dosiahnutého pokroku, aby sme mohli zachovať dobre biodiverzitu je nesmierne dôležité, aby sme dosiahovali tak krátkodobé eh, prechodné ciele, ako aj dlhodobé a tie trvalé ciele. A na to samozrejme potrebujeme aj dostatočnú politickú podporu. Myslíme si, že tento cyklus musíme začať okamžite a eh, prvý cyklus eh, by mal začať do roku 2021 a takisto e, prijať aj nové záväzky na COPE 16 v roku 2022. No a v konečnom dôsledku e, indikačný rámec a monitoring by mal mať e, také ukazovatele, ktoré sú všeobecne akceptované a ktoré poukazujú na plnenie cieľov z globálnych cieľov. Revizný mechanizmus by mal posilniť prácu a naplňanie cieľov medzi jednotlivými Eh, dohovormi, ktoré sme podpísali. Prebiehajúce rokovania nových medzinárodných eh, dohovorov eh, podľa dohovorov OSN na ochranu biodiverzity napríklad v moriach a oceánoch. Je nesmierne dôležité, že sprostriedky implementáciou, aby Európska únia a jej partnery samozrejme plnili a zdvojnásobili svoje záväzky a rovnako ako aj financovanie potrebujeme financovanie z rozličných zdrojov, aby sme posilnili biodiverzitu a aby z toho príroda mohla benefitovať. Dovolte mi, aby sme e, dosiahli ďalšie dôležité e, e, aspekty. Súčasný systém sa spolieha na systém E, dotácií. Potrebujeme oveľa väčší pokrok, aby sme mohli odfázovať postupne dotácie a zabezpečili, že sú všetky formy dotácie také, ktoré zároveň podporujú aj zavádzanie ochrany biodiverzity. E, častokrát e, obnovovanie biodiverzity alebo vytváranie prirodzených habitatov je častokrát oveľa drahšie a oveľa náročnejšie ako jeho ochrana toho, čo máme k dispozícii. Čím rýchlejšie zasiahneme, tým lacnejšie to bude. No a v konečnom dôsledku potrebujeme znásobiť investície e, do e, takých riešení, ktoré posilňujú e, prírodu. To znamená zmierňovanie a zvyšovanie potravinovej bezpečnosti a zlepšovanie zdravia. Pre Európsku únia vedenie príkladom znamená, že musíme mať dobré záväzky, aby sme mohli ochránili oblasti diverzity, aby sme mohli obnoviť ekosystémy, ktoré boli degradované e, tak na e, vidieckých ako aj urbánnych e, oblastiach. A samozrejme musíme mať krížovú politiku v tých najvzdialenejších regiónoch. Musíme zabezpečiť, aby sme dostali našim záväzkom a mali sme mali plnú implementáciu legislatívy na to, aby sme mohli potenciálne využívať e, túto legislatívu, aby sme kládli biodiverzitu na e, prvé miesto. Ďalším, e, ďalší viacročný finančný rámec bude kľúčový v tomto ohľade. Potrebujeme garantovať, že sú k dispozícii adekvátne zdroje na obnovovanie a na zachovávanie biodiverzity. A Eh, biotopov, eh, Horizont eh, Európa, externé finančné nástroje a tak ďalej. A musíme takisto zabezpečiť, že takéto financovanie samozrejme nabáda a motivuje aj k súkromné investície. Potrebujeme potrebné transformačné zmeny, kde nikto neostane bokom. A to sa týka napríklad farmárov, lesníkov, ale aj rybárov Takisto sa musíme vyhnúť tomu, aby sme vyvážali eh, škody eh, na biodiverzite mimo hranice Európskej únie. Aby sme zabezpečili, že to vieme vyrobiť v hraniciach v Európskej únie eh, udržateľným spôsobom. Takisto budeme potrebovať udržateľnú spotrebu a udržateľnú výrobu. A takisto to si vyžaduje aj integráciu biodiverzity do našich obchodných politík a obchodných dohôd. A toho si musia byť vedomí aj naši obchodní partnery v zahraničí. Napríklad musíme nabádať finančných aktérov a e, obchodníkov, aby zobrali do úvahy biodiverzitu takým spôsobom, aby mohli prijať správne opatrenia, aby biodiverzitu ochránila. Samozrejme na to, aby sme mohli e, dosiahnuť našu globálnu víziu biodiverzitu, e, to okno príležitosti sa neustále zatvára, je menšie a menšie a menšie. Čím dlhšie sa dostav, budeme dostávať k implementácii, tým horšie bude naplňanie našich cieľov. Môžete rátať ale s s našim plným záväzkom a odhodlaním, aby sme dosiahli naše spoločné ciele. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz e, začneme za jednotlivé politické skupiny, za EPP. Dávam slovo pánovi Evránovi na minútu 30. E, Anes, máte slovo. Le président, Pán predseda OSN v pondelok navrhla chrániť 30 planéty do roku 2030. COP15 eh, teda má 17 cieľov na zhodnotenie eh, zníženie nášho eh, dopadu na prírodu a na mm, posilnenie klímy a biodiverzity, ktoré sú jedno, no, dvomi stranami jednej mince, teda prežitia našej planety. Ja plne podporujem tieto ciele v rozpore eh, s tými, ktorí sa eh, eh, teda k tomuto neprihlásili. Toto sú dobré ciele, presné aj kvantifikovateľné. Ale musíme ísť ešte ďalej. Tie mm, ciele musia byť aj právne závislé, záväzné. Rovnováha COP15, e, alebo teda ekvivalent je vlastne Parížská e, dohoda. Musíme konať na celom území EÚ. Vyzývam Európsku komisiu, aby v stratégii, ktorú predloží v marci, aj ona prijala takéto záväzné ciele a aby zintenzívnila úsilie vo všetkých svojich politikách. Zvýšme e, počet chránených zón, viac investujme do výskumu a vývoja, pod forme transformáciu v sektore polnohospodárstva, lesníctva a rybolovu k udržateľnejšiemu spôsobu. A e, týka sa to aj všetkých územných celkov. Nečakajme až do októbra, treba konať už teraz. Ďakujem pekne. Beaucoup, Ďakujeme veľmi pekne, e, kolegyňa. Ďakujeme. A teraz e, za socialistov a demokratov pani Luena. Nech sa páči, máte slovo. Eh, pán Luena, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, pán komisár, za vaše slova. Poprvé by som sa chcel poďakovať pretože keď hovoríme o boji proti klimatickým zmenám a o záchrane biodiverzite, chcem sa poďakovať vedcom a aktivistom, pretože vďaka tým došlo k vyšovaniu povedomia o tejto situácii a o aktivizácii ekológov. Máme tu úhyn živočíchov. A biodiverzita sa znižuje od 20 až 40 33 koralov je ohrozených a viac ako tretina e, všetkých cicavcov je ohrozená. Takisto mnohé druhy mizu to už je naozaj eh, šieste obrovské, eh, obrovská hrozba vyhnutím. Väčšina európskych občanov v európskych prieskumoch verejnej mienky to, že je pre ne dôležité chrániť planétu a reagovať. A je potrebné zareagovať na tieto požiadavky občanov. A preto sme vypracovali toto uznesenie, ktoré má 7 bodov. Ekologická transformácia. Ekologický prechod musí byť spravodlivý a je potrebné požadovať, aby nedochádzalo k ďalším nerovnostiam. Potom ekologické zdaňovanie. Potrebujeme dostatek zdrojov, potrebujeme zodpovedajúci daňový model, pretože ak chceme robiť viac, potrebujeme mať viacej e, prostriedkov, potrebujeme bojovať proti odlesňovaniu a potrebujeme na to legislatívu. Takisto musíme bojovať e, proti nelegálnej ťažbe dreva v lesoch a takisto naša dohoda s Čínou musí byť záväzná v tejto oblasti, inak sa nám nič nepodarí dokázať. Takisto musíme zvýšiť ochranu organizmov, a to do roku 2030, a túto, tieto ochrany stupňovať. A to je stanovené v jednotlivých číslach a percentách. Rovnako ako musíme znižovať podiel pes- pesticídov. Dámy a páni, toto je naša jediná planéta, žiadnu inú nemáme toto je planéta, kde živočíšne a rastlinné druhy žijú rovnako ako my ostatní. A my tieto druhy musíme e, chrániť a musíme planete pomôcť tým, že budeme ochraňovať biodiverzitu. Preto budeme zajtra hlasovať a naše hlasovanie bude naozaj silným signálom pre ochranu biodiverzity. A teraz za skupinu Renew Rodriguez Ramos na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pán komisár. EÚ musí čeliť veľkým environmentálnym výzvam. Strata biodiverzity patrí medzi ne. Ako už bolo povedané, sme svedkami situácie, ktorá je naozaj krízová, núdzová. 73 ekosystémov v EÚ a viac ako 40 e, námorných alebo morských, tak morských e, ekosystémov sa tiež nachádzajú v, stave degradácie, v stave rizika. A je možné, že vstupujeme do obdobia 6. masívneho alebo masového vymierania druhov. Toto nám hovoria aj odborné štúdie, pretože naozaj každý deň vymierajú nové a nové živočišné druhy, alebo prípadne rastlinné. Je to naozaj e, v duchu tých najväčších vymieraní, ktoré sme v histórii tejto planety e, zaznamenali. Čiže preto chcem e, poprosiť komisia, aby bola, komisia by bola ešte ambicioznejšia, pokiaľ ide o novú stratégiu ochrany biodiverzity a e, takisto táto ambícia našej európskej stratégii e, by mala byť aj listom, e, tým pretačným listom e, najbližšieho kopu v Číne. My chceme chrániť prírodné zóny od 30 malo by to byť teda 30% v roku 2030 a 50% planety v roku 2050 a chceme reštaurovať tie zóny, ktoré sú už veľmi degradované alebo tie biotopy, ktoré sú už veľmi degradované a preto potrebujeme mať aj dodatočné finančné prostriedky, nemôžeme byť ambicioznejší s menej peniazmi. 10% nového viacročného finančného rámca musí e, ísť práve e, na ochranu biodiverzity a samozrejme musíme pracovať s spolu so všetkými e, aktérmi, ktorí nejakým spôsobom súvisia s touto ochranou biodiverzity, či to sú e, ryb, e, rybári, polnospodári, to sú naši partneri. žiadne cieľ Parískej dohody nedosiahneme, pokiaľ nebudeme ambiciozni v tejto novej stratégii pre biodiverzitu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za skupinu zelených a liberálnu alianciu Európe. Vážený minister, na dve minúty. Yes, uh, uh Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Uh, biodiverzita sa neustále znižuje a je to spôsobené človekom. Je to spôsobené uh, stupňujúcou sa klimatickou zmenou, ako aj uh, stratou biotopu, ako aj nadmerným využívaním, ťažbou a zneužívaním prírody, ktorá ovplyvňuje a ohrozuje celú budúcnosť eh, biodiverzitu a flóru a faunu tejto eh, zeme. Je sa predpokladá, že do roku 2030 eh, zmizne viac ako milión druhov z povrchu tejto planety, pokiaľ nezačneme okamžite jednať. Preto ten signál, čo vyšleme o biodiverzite, a stretnutie musí byť rovnako významné ako stretnutie v Paríži o klimatických zmenách, pretože tie ciele, ktoré sme si stanovili v minulosti, neboli naplnené. Potrebujeme právne záväzný proces, že všetky krajiny e, zvýšiu mieru chránených území. A preto Európsky parlament a naša skupina bude tlačiť na 30-percentný e, cieľ e, tak ochrany morí, ako aj ochranu zeme. Ako je to? Ako by to malo byť vo všetkých európskych krajinách? A samozrejme, náš zástupca e, bude hovoriť, že my sme pripravení na to takéto opatrenie urobiť právne záväzným. Čo je dôležité, je, že aj ostatné ciele musíme obsiahnuť. E, takisto by som chcel spomenúť, e, že máme, že hovoríme ešte ďalšiu výzvu, ktorá sa týka ľudskej E, technológie. Existujú spoločnosti a organizácie, ktoré vyvíjajú technológiu, e, ktoré môžu vyničiť celé populácie e, hmyzích druhov, ako sú napríklad komáre, pretože takéto technológie sú neoverené a samozrejme dôsledky môžu byť absolútne bezprecedentné v tomto prípade. Ďakujeme veľmi pekne, eh, pán kolega. Teraz za skupinu Identity a demokracie